Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επόμενο βήμα Vážené dámy, vážení páni, poslanci, poslankyne, ďalším bodom na programe rokovania je otázka na ústne zodpovedanie pre komisiu. Týka sa návrhu barometra rýchleho varovania, ktorý by monitoroval makroekonomické nerovnováhy. Začneme s rozpravou pani Bowles a tá e, stručne predstaví túto otázku na ústne zodpovedanie. Máte slovo. Nech sa páči. Thank you. Ďakujem. je to trošku komplikované, ale budem sa snažiť pokračovať. Rada by som sa poďakovala komisii za to, že dala parlamentu čas vyjadriť sa k tejto hodnotiacej tabulke. Relevantné ustanovenia špecifikujú, že e, komisia bude hľadať pomoc od relevantných výborov parlamentu pred prijatím hodnotiacej tabulky toto uznesenie je odpoveďou na prebiehajúce konzultácie. Ako viete, parlament bol zapojený do tejto otázky eh, vďaka debate medzi eh, radou a eh, komisiou a teda samozrejme parlamentom, aj pokiaľ ide o 6 balíček. Je to pre nás veľmi citlivý, citlivá otázka. Hodnotiaca tabulka veľmi dôležitá na spozorovanie možných nerovnovách aj keď tie nasledujúce opatrenia si ešte budú vyžadovať analýzu. Parlament venuje veľkú pozornosť tým, tejto hodnotiacej tabuľke a e, považuje za veľmi užitočnú. v návrhu e, to niektoré teda nie je vždy vhodné mať isté prahy, ale vysvetľuje sa, respektíve bolo by dobre mať vo všetkých prípadoch aj odôvodnenia. obzvlášť sa tu hovorí, že makronomický dozor pokrýva od krajiny so súčasným verejným deficitom a verejným prebytkom. A sú potrebné nápravné opatrenia. Samozrejme, Európska únia nie je zatvorená ekonomika. Je veľmi dôležitá, aby ňou nebola, ale pokiaľ ide o to, musíme sa snažiť o lepšiu rovnováhu v rámci podporovania konkurencie schopnosti. Tiež sa poznamenáva, že pracovný dokument komisie, ktorá hovorí o ekonomickej, eh, litera- hovorí o ekonomickej literatúre, ale nie sú tu žiadne odvolávky. Myslíme si, že tieto odvolávky a e, uvedenie metodiky je dôležité. Vedľajšie efekty sú tiež dôležitým predmetom diskusie a pýtame sa, ako komisia chce riešiť vedľajšie efekty pri tejto hodnotiacej tabuľke. Myslím si, že je rozumné považovať hodnotiacu tabuľku za prebiehajúcu prácu a poznamenáva sa, že do konca roku 2012 by sa mali stanoviť nové e, prahové hodnoty, pokiaľ ide o finančné indikátory. Myslím si, že je to určite potenciál prepojenia aj s tzv. dashboard indicators. Myslím si, že na toto by sme sa určite ešte mali pozrieť. Tiež pokiaľ ide o náš pokrok, všetky tieto pokroky, ktoré sú, sú špecifikované v článku 4, ešte neboli náležite zohľadnené. Chceli by sme, aby to bolo zapojené do to, tejto hodnotiacej tabulky. Pokiaľ ide o produktivitu a úlohu energie, a pýtame sa, ako by sa implementovala táto tabuľka, pokiaľ ide o úpravu makroekonomických nerovnovách. Ako chce komisia implementovať hodnotenie členských štátov, ktoré vykazujú veľké prebytky alebo deficity pri, eh, ako súčasť eh, výročnej správy eh, mechanizmu varovania Nakoniec, a myslím si, že je to aj zrejme z toho, čo som povedala, pokiaľ ide o ekonomickú literatúru a metodiku, chcem zdôrazniť, že transparentná implementácia tohto nového politického nástroja je nesmierne dôležité, dôležitá a preto by komisia mala zabezpečiť, že akékoľvek aktualizácia fungovania tohto nástroja bude o tom informovaný Európsky parlament a Európska rada ako rovnocenní partnery. Ďakujem pekne a teraz e, dostáva slovo pán Olirén. E, ďakujem, pani predsedníčka, vážení členovia e, legislatíva pre posilnenú hospodárskú správu, tzv. 6 balíček, vstúpil do platnosti včera a preto musíme e, zintenzívniť implementačnú fázu. Pokiaľ ide o fiskálnu stránku, toto už e, funguje, je tu rýchly pokrok a pokiaľ ide o tie makro, makroekonomickú nerovnováhu, tam musíme rýchlejšie napredovať. E, ja vítam iniciatívu e, hodnotiacej tabulky pri dozor nad makroekonomickými nerovnováhami a vítam aj vaše otázky e, s deviatimi podotázkami, na ktoré sa budem snažiť odpovedať v tých zostávajúcich dvoch minútach a 7 sekundách. Po uznesení zajtra, ako už povedala, e, ako už bolo povedané, komisia teda dostala aj názory rady v novembri. E, a môžeme teraz vlastne e, sfinalizovať tú konečnú podobu tabulky pri rešpektovaní demokratických princípov konečná tabulka sa stane e, súčasťou správy včasného varovania, e, ktorá by mala byť vypracovaná v polovici januára a tiež to bude adresované na, e, febru- v januárovej, na januárovom alebo februárovom samite ministrov hospodárstva. Tieto analýzy budú analýzovať makroekonomické nerovnováhy a vypracujú možné odporúčania pre členské štáty. Chcem zdôrazniť kľúčovú, kľúčový rozdiel medzi fiskálnym a makroekonomickým dozorom, to znamená medzi postupom pri eh, existencii prebytkov alebo deficitov makroekonomické opatrenia sú ešte viac preventívne než e, tie fiškálne a sú dôležité pre fiškálnu a ekonomickú stabilitu. Videli sme to napríklad v prípade Írska alebo Španielska, pretože obidve e, dva štáty mali zdravé finančn, e, verejné financie ešte pred krízou, ale keď kríza plne udrela, ukázali sa makroekonomické e, nerovnováhy, čo viedlo k veľkej kríze a celkovo k ekonomickej recesii, a e, vysokej nezamestnanosti, ktorá samozrejme mala dopad na populáciu. Okrem toho, fiškálna Fiškálny dozor je veľmi e, taký kvantitatívny, ale makroekonomický dozor si vyžaduje oveľa citlivejší prístup, je oveľa kvalitatívnejší. To znamená, že keď e, budeme navrhovať krajinám mm, novú štúdiu, to neznamená, že je nejaká nová kríza, ale znamená to, že je tam riziko, prílišných e, nerovnováhach, nerovnováh, ktoré budú musieť byť efektívne riešenie, riešené. Inými slovami, to systém včasného varovania by mal byť systémom, e, ktorý bude vyzývať e, ku konaniu, ktoré by malo napraviť tieto, túto nerovnováhu. Toto, týmto sa dostávam k tretej otázke, a toto je rovnaké uplatňovanie pre všetky členské štáty, o eh, hodnotenie eh, by malo byť súčasťou eh, správy o včasnom varovaní a súvisí aj s vyhlásením komisie zo septembra, ktoré hovorilo, že tento makroekonomický dozor e, sa bude týkať krajín s prebytkami aj s deficitom náležitým spôsobom a e, budú sa brať samozrejme do úvahy e, náležité existujúce rozdiely. Chcel by som tiež pripomenúť, že všetkých 27 členských štátov bude predmetom dozoru a to znamená, že všetky krajiny budú mať úžitok zo zistení e, a budú, tom, budú ich môcť využiť. Tiež Veľká Británia sa bude môcť zúčastniť tohto procesu a my by sme samozrejme chceli, aby všetky členské krajiny boli do tohto zapojené. Budeme naďalej pracovať v prospech e, všetkých členských štátov, aj pre celú Európsku úniu, aj keď niekedy sa zdá, že uprostred rozvášnených debát sa na to niekedy zabúda. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážené dámy a páni. Teraz vystúpia rečníci v mene politických skupín a poprosím, aby ste sa pridržiavali stanoveného času pretože máme pred sebou ešte nabitý program, okrem toho aj e, odovzdávanie Sacharovovej ceny, takže vás preruším, keď prekročíte čas. Pani Dorfman, pán Dorfman za EPP. E e, vážená pani predsednička, vážení kolegovia, dlho sme tu bojovali o tento šesť balíček včera E, vstúpil do účinnosti. Máme k dispozícii balíček opatrení, aby sme včas rozpoznali chybný ekonomický vývoj v členských e, štátoch e, čo sa týka dohľadu nad inštitúciami. Vždy bola stredobodom pozor, pozornosti táto tabuľka včasného hodnotiaca, hodnotiaca tabuľka. A teraz máme k dispozícii príslušné práce komisie k nej a e, navrhované parametre môžu byť dobrým cieľom, aby sme e, dosiahli naše, e, dobrým prostriedkom, aby sme dosiahli naše ciele diskutovali sme o asymetrickom prístupe v rámci 6 balíčka. Takéto ponímanie nie je úplne e, správne, pretože vychádza z toho, že Európska únia je ucelený bilaterálny trh. Ak niekto e, veľmi veľa exportuje, tak to automaticky znamená, že druhý exportuje príliš málo, ale tomu tak nie je. Niektoré členské štáty e, sú na tom veľmi zlé a je príčinou toho podľa náhľadov v tomto dokumente, e, že e, ostatné sú úspešné. Myslím si, že takýmto s takýmto prístupom sa ďaleko nedostaneme. Táto hodnotiaca tabuľka sa bude ďalej vyvíjať. Treba trochu e, čas, budú zakomponované určite nové indikátory a aj hodnoty limitné sa určite zmenia. Parlament preto navrhol, že je potrebné eh, posudzovať a sledovať tento eh, vývoj a práve prostredníctvom eh, tejto otázky na ústne zodpovedanie, pán komisár, to robíme mm, považujem v našej politickej skupine materiál za dobrý a sme presvedčení o tom, že prispieje k riešeniu problémov Pán kolega je prerušený a teraz pani Podimata eh, za SND na dve minúty. Pán podpredseda komisie vo Financial Times včera eh, uverejnili zaujímavý článok, prečo eh, dohoda z ostatného samitu bude neúspechom Myslím si, že je viac vecí, ktorými sa v tejto súvislosti zaoberá Európsky parlament a naša politická skupina. Eh, je to jednostranná dohoda, neproduktívna, pokiaľ ide o eh, disciplínu. Požaduje sa eh, určitá disciplína, ale je to celé prepojené, je to celé veľmi nevyvážené v Nemecku minulý rok 5,7 eh, z BIP bolo investovaných Hovorí sa v tomto článku, že tá dohoda fungovať nemôže, pretože nie je jasne vysvetlené, ako ten prebytok, ktorý bol dosiahnutý v Nemecku, bude prerozdelený a e, obmedzuje sa v nej e, Obmedzujú sa v nej nástroje len e, na zavedenie rozpočtovej disciplíny. Myslím si, pán predseda, že tieto makroekonomické e, nerovnováhy sú veľké. Je potrebné naliehavo e, sa e, nimi zaoberať vzhľadom na tú fiskálnu úniu, ktorá ale bola zamietnutá. Európska komisia najmä pokiaľ ide o členské štáty, ktoré e, nahospodarujú e, prebytky, ale aj pre e, deficitné členské štáty, teda stanovila rôzne kritéria a nie je ten prístup symetrický. Pani predsednička hovorí, že čas pani Podimata už uplynul. Nemáme čas, slovo majú liberáli, pán Haglund, presne dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem. Pani predsedníčka, myslím si, že komisár veľmi dobre vysvetlil, prečo potrebujeme makroekonomický dozor. Ekonomická kríza dokázala, že tiež makroekonomické nerovnováhy e, môžu ohrozovať e, e, napriek zdravým verejným financiám mm, ja som tiež tu pracoval na makroekonomickom dozore. Myslím si tuto v parlamente, že sme dosiahli dobrý výsledok a teraz už závisí iba od praktickej implementácie toho výsledku. Osobne som presvedčený, že moja skupina veľmi podporuje to, čo urobila komisia a ten pôvodný návrh a dôležité je povedať, že toto je len začiatok makroekonomického dozoru chceme dať tejto otázke väčšiu úlohu, treba povedať, pripomenúť, že hodnotiaca tabulka je súčasťou včasného varovania, vypracujú sa hlboké analýzy a potom sa zistia, ktoré otázky treba riešiť. Samozrejme, tento proces by si nemala privlastňovať len komisia, myslím si, že by tento proces mal prebiehať predovšetkým v členských štátoch. Eh, oni sú vlastne tými vlastníkmi tohto procesu spolu s, s radami, s dobrými radami komisie. Samozrejme by mali napredovať, ale musia to byť členské štáty, ktoré musia tento proces viesť a toto musíme zdôrazniť. Nakoniec by som chcel povedať, že všetci by sme mali byť radi tomu, že tzv. 6 balík eh, bol podporený tento rok, eh, tento týždeň. Je to dôležitý krok v tejto kríze a som veľmi rád, že parlament túto otázku bral veľmi vážne. Eh, ďakujem pekne a teraz pán Lamberts. Pán komisár, v politike, tak ako e, v živote, potrebujeme dôveru všetkých a myslím, že vy ste túto e, dôveru, váš generálny direktoriat, ste ju zradili. Vy ste hovorili, že Parlament e, sa má vzdať práva spolurozhodovania o indikátoroch. My sme vám dôverovali na základe tej roadmap a v tej roadmap bolo napísané aj to, že budete konzultovať parlament, ale vy ste to urobili tak, ako vždy DG ECFIN, ECFIN spoločne s radou o, e, príjmali rozhodnutia a e, vy, keď ste už, keď sa vám narodilo to vaše spoločné dieťa, tak ste ho len ukázali parlamentu a my sme mali byť spokojní. spokojní. Ja nie som za takéto manželstvo v trojici. Vy ste zradili svojich e, partnerov a zle ste si vybrali. Vy nám hovoríte, že Eh, nadbytok a deficit to sú dve odlišné veci. Samozrejme, že sú to dve odlišné eh, veci. Tie krajiny, ktoré majú nadbytok, tie nie sú trestané a hovoríte, že nie sú nebezpečné, ale ja bohužiaľ musím povedať, že tie štáty, ktoré majú nadbytok rozpočtu, takisto eh, sú nebezpečné a takisto negatívne ovplyvňujú konkurencieschopnosť a vidím stále, že DG ECFIN má stále rovnakú obsesiu a my musíme teraz riešiť mzdy, e, mzdy v e, podnikoch. To je alfa omega. Európa nebude nikdy Čína. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Knute, máte slovo. Od včera, milí kolegovia, funguje nový e, mechanizmus na účely dohľadu nad makroekonomickými nerovnováhami. Čo považuje komisia v tomto smere za nebezpečné, čo chce korigovať? Trojpercentný nárast za rok komisia považuje za nereálny. Nepostačuje komisii ne, nepostačuje, eh, že sa budeme snažiť o dosiahnutie blahobytu na úkor ostatných bez investícií eh, do napríklad zdravotníctva. Môžeme našich eh, zamestnancov len zneužívať, ale ekonomický blahobyt nedosiahneme. Pokiaľ ide o hodnotiacu tabuľku a sankcie, považujem to za hlúposť. Indikátor trestá len tie krajiny, ktoré už sú zapojené do celosvetovej obchodnej štruktúry. Myslím si, že túto hodnotiacu tabuľku by komisia mala stiahnuť a zrevidovať. Ďakujem pekne, pán Moganty, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Milí kolegovia, dnes diskutujeme o pravidlách, ktoré sa asi čoskoro zmenia po reforme zmluvy, tak ako sa o tom hovorilo, ako určili vlastne Nemecko a Francúzsko na ostatnom samite. To je ťažké mať pravidlá um, dohľadu nad makroekonomickými nerovnováhami. Predsa už od roku 1997 máme e, takéto pravidlá v rámci paktu e, stability, ale e, tento pakt stability sa stal e, len zdrapom papiera, pretože tieto e, indikátory neplní najmä Francúzsko a Nemecko. Ja nie som nejaký nadšenec toho, že nás Brusel spasí a že sa príjmú pravidlá, ktoré budú platiť pre všetkých a so všetkými sa bude rovnako zaobchádzať, rovnako e, Um, tak ako s tými dvomi štátmi, ktoré nám teraz chcú dávať nejaké lekcie. Um, musíme sa postarať o primerané lepšie pravidla. Ďakujem pekne a teraz procedúra Catch the Eye. 5 uh, rečníkov sa prihlásilo do diskusie. Hlasilo sa vás viac. Pán Kutas ako prvý. Vážená pani predsedníčka, sa tabulka pre dohľad nad makro, makroekonomickými nerovnováhami je veľmi dôležitý, užitočný politický nástroj aj na konvergenciu medzi členskými štátmi musí obsahovať e, kompletnú analýzu nerovnováh, ako aj brať úvahy prebytky a deficity bežných účtov. Nesmieme zabúdať na to, že mm, prebytok bežného účtu môže byť e, e, prekážkou pre ekonomické politike. Myslím si, že rozdiely medzi ekonomickou konkurencieschopnosťou nemôžu byť riešené protekcionizmom, pretože toto len e, zastavuje rast. Mali by sme investovať do infraštruktúry zelených technológií, aby sme podporili vytváranie pracovných miest a ekonomický rast. Ďakujem. Pani Figuerero na jednu minútu. E, ďakujem, pani predsednička. E, e, tento ekonomický balík má za cieľ pokračovať v kapitalistickej integrácii. Vieme, že sa bude zvyšovať Eh, nezamestnanosť, eh, rozdiely medzi ľuďmi, sociálne rozdiely a tak ďalej a povedie to aj k väčšiemu vykoristovaniu pracovníkov, k obmedzovaniu eh, benefitov tak, aby bolo ľahšie nahromadiť kapitál, ale okrem toho tiež podkopávame, respektíve ohrozujeme záujmy krajín, E, kde sú najslabšie ekonomiky, pretože ich vystavujeme sankciám, ktoré môžu len prehlbiť krízu. E, toto je neakceptovateľné zasahovanie, ktoré porušuje princípy demokracie a je to evidentné z tejto debaty. Pán Obermajer na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Nie som vehementne proti nadbytkom, proti tomu, aby sme sankcionovali takéto štáty. Výkonnostný plán je jedným z desiatich indikátorov makroekonomiky a musíme povedať, že rast nemôžeme plánovať tak, ako to bolo v Sovietskom zväze a silnejšie, bez tých silnejších štátov by sa eurozóna už dávno zrútila. Ja si myslím, že by sme mali vytvoriť e, predpoklady na to, aby e, mena odrážala hospodárskú silu krajiny. Máme tu Rakúsko, Holandsko, Nemecko, Francúzsko, to je jedna stránka e, eurozóny a potom tu máme ostatné štáty, ktoré musia znehodnotiť svoju menu. Ďakujem. Pren, pán Prender, pani Prendergast, pra, pani Prendergast, jedna minúta. Môžem len dúfať, že tá cesta, ktorú sme si zvolili, bude vhodná, ak e, nebude možnosť kompetitívnej devaluácie, myslím si, e, že to bude problém. Myslím si, že naša konkurencieschopnosť nebude raz, nebudú raz ani mzdy. Naše problémy nemajú ľahké riešenia, ale my mimo eurozóny sme tiež utrpeli veľkú bolesť a bolo nám len sľubované, že uh, pod, napríklad uh, rast pak teraz rastu a stability a 6 balík nám môžu pomôcť, ale

Uh, Ďakujem pani predsedajúca. Ďakujem za veľmi výdatnú a vyčerpávajúcu rozpravu i za vašu podporu pri tvorbe tohto, uh, tohto súboru predpisov. Pokiaľ ide o otázku pani Sharon Bowles, pokiaľ ide o to, čo sa nachádza v pozadí e, tohto scoreboardu. Komisia sa pozera teraz na materiály, ktoré by vysvetlili ekonomické rácio, podčiarkujúce túto problematiku vrátane relevantnej ekonomickej literatúry a e, určenia hraničných e, hodnot. Komisia a aj generálne riaditeľstvo vám určite poskytnú tieto, tieto e, materiály na pozadie, pokiaľ ide o tú ekonomickú logiku celej veci. Pani Podimata hovorila o určitých e, médiách v Británii, vo finančných médiách. Nemyslím si, že Myslím si, v tam z tých spomínaných médiách sa hovorilo, že eurozóna bola popísaná nie ako malá otvorená ekonomika, ale mám pocit, že určití komentátori, pokiaľ ide o eurozónu, sú oveľa užšou ekonomikou. Je to naopak veľká otvorená ekonomika, ktorá veľký podiel svojho HDP zdieľa so zvyškom sveta. A toto má očividné dopady na, na konštrukciu našich analytických uh, mechanizmov pre makroekonomické nerovnováhy. Legislatíva uh, zakotvuje prístup e, inteligentnej symetrie, pričom dozor pokrýva E, oba deficity, obe strany de, deficity i pre, e, prebytky, je celkom jasné, že je tu veľk, e, veľk, oveľa väčšia naliehavosť pri riešení väčších deficitov a musíme diferenciovať politické formy reagovania. Hovorím tu o spra- tejto správe, keď je o článok 3 odsek 1, tu sa hovorí, že o posudzovanie e, členských krajín, ktoré majú väčšie deficity bežného účtu, sa môžu e, odlišovať od členských krajín, ktoré majú veľké prebytky na bežnom účte. Myslím si, že hluk e, v pozadí mi naznačuje, že by som mal uzavrieť túto rozpravu veľmi prínosnú rozpravu na túto tému. Myslím si, že v našom dialogu budeme pokračovať na pôde výboru EKON a to čo skoro. Ďakujem vám za vašu plnú pozornosť. Ďakujeme pánu komisárovi, ďakujeme veľmi pekne. Myslím si, že táto rozprava je uzavretá a hlasovanie sa uskutoční zajtra o 11.30. Ďakujem eh, za vašu účasť.